στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 έχουν διανεμηθεί. Takže vlastne kvôli tomu, že v Štrasburgu minule sa nehlasovalo, tak zápisnica z posledného plenárneho zasadnutia bola e, rozposlaná. Ak nemáte žiadne námietky, tak budeme považovať zápisnicu za prijatú a schválenú. Mám dve oznámenia, ktoré musím uskutočniť. Poprvé, dovolte mi, aby som informoval vás všetkých, že že naše zasadnutie je, sa nahráva, sa vysiela a takisto aj hlasovanie sa nahráva, tak aby bola plne zdokumentovaná práca Európskeho parlamentu. Takisto sa pripraví aj film, film, ktorý bude taktiež aj predstavovať spôsob práce v Európskom parlamente a takéto, tieto zábery vlastne sa potom budú využívať e, aj v návštevníckom centre Európskeho parlamentu. Televízni technici budú te- diskrétni a nejakým spôsobom nebudú brániť našej práci, takže ďakujem pekne za pochopenie. Ešte mám ďalšie oznámenie. A to od skupiny EPP som obdržal žiadosti o menovanie členov parlamentných výborov. Tento zoznam bude zapísaný do zápisnice z tohto rokovania, pokiaľ do lehoty na schválenie zápisnice nebudú vyslovené žiadne výhrady. Milí kolegovia, kolegyne, v súlade s názormi politických skupín navrhujem nasledujúce zmeny v dnešnom rokovaní, pretože dnes poprvé spoločná rozprava o dvoch správach e, pána Mendeza de Vigo bude prvým bodom na, našho rokovania. Po druhé, na rokovanie sa, do, do programu rokovania bude pripojený ďalší bod a to vyhlásenie Rady a komisie o príprave samitu 7. mája vo vzťahu k situácii v eurozóne. Budú sa vyjadrovať len zástupcovia politických skupín, nebudeme mať k tomu rozprávu HDI a za tretie prehlásenie rady alebo vyhlásenie rady a komisie o elektromobiloch, tak v tejto otázke dochádza k zmene. Tento bod sa bude nazývať vyhlásenie rady a komisie o elektromobiloch, správa pána Prodyho, ktorá bola naprogramovaná na dnešok, teda jej predloženie je odložené priamo na hlasovanie, ktoré bude vo štvrtok. A teraz sa môžeme pozrieť na štvrtkové zmeny. Poprvé hlasovanie a správe pána Moreira o rozhodnutí z Európskeho parlamentu a rady, ktoré sa týkajú makrofinančnej pomoci Ukrajine sa odkladá na druhé plenárne zasadnutie v máji. Po druhé, hlasovanie o návrhu uznesenia, o návrhu nariadenia komisie, ktoré ustanovuje hlavné smery hlavné smer, smery systému kompenzácie operátorov a spoločného regulačného prístupu k, k zmenám, tak táto otázka vypadáva z programu rokovania. A teda pokiaľ nemáte žiadne výhrady, tieto zmeny sú, sa považovanú za schválené a tým pádom sme schválili rokovací poriadok respektíve program našho rokovania. Ešte je tu návrh na zmenu e, v súčas- dnešnom hlasovaní a to po včerajšej schôdzi pána predsedu Buzeka a pána predsedu vlády Zapatera sme sa dohodli, že sa bude konať dialóg na najvyššej inštitucionálnej úrovni, ktorý súvisí s procedurálnymi postupmi udelovania absolutória radov. A v dôsledku toho predsedníctvo navrhuje, aby sa o tomto bode odložilo hlasovanie na budúce plenárne zasadnutie. Sú k tomu nejaké výhrady? Θέλετε Chceli by ste urobiť nejaké vyhlásenie? Nevidím zdvihnuté ruky. No, vzhľadom k tomu, že sa objavili výhrady, e, prosím, jeden, e, iba jeden rečník za a jeden rečník proti. Kto chce hovoriť za? E, v prospech návrhu hovorí pán Šúc. Eh, eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, som, si už vypočul eh, o tomto stretnutí medzi pánom Zapaterom a pánom Buzekom. A tie kontroverzné body, ktoré vlastne rozdeľujú radu a parlament, uh, v udelovaní absolutória. Viem, že toto sú veľmi citlivé otázky a preto má zmysel e, ďalej o týchto otázkach diskutovať a ide o to, aby sme dnes e, odložili e, to udelenie absolutária tak, ako to navrhla rada. My sme o tomto diskutovali aj dnes ráno a my sme si mysleli, že ak by bolo možné vyriešiť tieto otázky k spokojnosti parlamentu, myslím, že my sme mali využiť takúto možnosť E, toto je v zmysle posunú e, sa smerom k, k stanovisku rady, e, že teda súhlasíme s ich postupom, preto môžem súhlasiť s týmto návrhom uznesenia. Kata, o Áno, takže teraz jeden rečník, ktorý je proti, pán Stas. Goed aangehoord en ik ben ondervoorzitter van de commissie begrotingscontrole. Ik was ook aanwezig. Nuž, pán predseda. Ja som podpredsedom výboru pre kontrolu rozpočtu a ja som sa zúčastnil aj neformálnych rokovaní a diskusí s radou. A táto správa, ktorú by sme chceli teraz odložiť, získala veľkú podporu e, to je z 27 za a to nikto nebolo proti, čiže bola úplná jednohlasnosť tejto správe a mali sme predtým veľmi dlhé rokovanie aj s radou a rada odmietla dosiať dohodu. A jediný dôvod, e, jediným dôvodom, prečo by sme to mali odložiť, by to bolo, ak by pretože tento, tento dokument je potrebný a tento, tento to absolutórium sa bude aj tak udelovať v súlade s pravidlami, ktoré sú v platnosti konkrétne s finančným nariadením. A finančné nariadenie je jasné a jeho ustanovenia sú takisto jasné. Takže ústan, absolutórium sa musí udeliť 15. mája v roku 1 plus 1, čiže 15. mája 2010. A na najbližšej plenárke. Tá bude 17. mája a to znamená, že keď teraz budeme hlasovať proti, tak budeme vlastne hlasovať proti nášmu vlastnému finančnému nariadeniu a myslím, že tým by sme robili veľmi zlú prácu. Ďakujem, teraz dám slovo pánovi Černickému. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Jestem szósty rok w Parlamencie Europejskim i dobry obyczaj Ďakujem pekne, pán predseda. E, to je, to je už šiestý rok. A ja by som chcela požiadať. Takže táto vec bola prijatá iba v novembri. Takže ešte raz e, vlastne rada e, nepredstavuje všetky potrebné dokumenty a ja by som vlastne z toho všetkého dosť e, šokovaný, pretože dostali sme teraz už podklady na, roky dve, na, na rok 2007. To je vonkoncom nie v súlade s tým, čo očakávame a ja som už aj pripravený prijať kompromis, aj eh, by som chcel eh, dať rade druhú šancu, ale si myslím, že by to mala byť posledná ale šanca už rade, aby pripravila všetky potrebné dokumenty a podklady a správať sa s príslušným spôsobom, tak aby my sme mohli vykonávať našu kontrolnú činnosť eh, príslušným spôsobom takže možno by sme mohli poskytnúť eh, dva týždne alebo maximálne 6 týždňov rade a potom by sme mohli hlasovať v júni. Ďakujem pekne. Takže navrhujem, aby sme o tom hlasovali. Kto je za odloženie hlasovania to, na túto tému na budúce plenárne zasadnutie? Kto je za odklad? Kto je proti tomuto? kto sa zdržal, takže je to prijaté. A teraz by sme prešli k hlasovaniu. Ako prvú máme tu teda správu Garcia Margalio Marfil. Je to menovité hlasovanie o správnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti daní z pridanej hodnoty. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Eh, Schválené. Takže blahoželám spravodajcovi. No Teraz nasleduje hlasovanie o správe spoločný systém daní z prednej hodnoty, pokiaľ ide o platňovanie predpisov o fakturácii. David Káza, menovité hlasovanie, začiatok hlasovania, koniec hlasovania. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στο ραπορτάρ. Schválené, želáme spravodajcovi. Ďalšia správa, správa pána Speroniho, žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Miroslava Ransdorfa. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže je to prijaté. Nasleduje správa pána Čarneckého, ktorá sa týka absolutória v roku 2008, Všeobecný rozpočet Európskej únie a súdny dvor, ktorý za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Opäť správa pána Čarneckého. absolutorium, Účtovné dvor, účtovný dvor. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Správa pána Čarneckého. absolutorium pre európske ovoho. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Takže Ďakujem pekne spravodajcovi. Správa pani Matie o absolutórium na rok 2008 pre Centrum prekladov orgánov EÚ e, za rok 2008. Budeme hlasovať menovite. Zahajujem hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Nasleduje teraz správa pani Matie. Absolutórium Európskemu stredisku pre profesionálne vzdelávanie CDFOB. Menovité hlasovanie otváram teraz. Koniec hlasovania. schválené. Nasleduje správa pani Matie k absolutórium za 2008 komunitárna agentúra pre kontrolu rybolovu. Menovité hlasovanie. Hlasujeme teraz. Konec hlasovania. Schválená. Správa pani Matie, absolutorium pre Európsko, Európsku agentúru pre rekonstrukciu, menovite hlasujte teraz. Konec hlasovania. prijaté. Správa pani Matiu, absolutorium za 2008, Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť. Menovité hlasovanie, Zahujem hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Schválené. Správa pani Matie. Absolutorium na 2008. Európske centrum pre prevenciu chorôb. Zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pani Matie absolutorium 2008, Európska agentúra pre chemické látky. Zahojujem menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa pani Matie, absolutorium 2008, Európska agentúra pre životné prostredie. Zahojem menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Chválené. Správa pani Matie, absolutorium na 2008, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín. Menovať to hlasovanie. Ešte by som chcela, chcel upozorniť, že je tu oprava, ktorá sa týka talianskej verzie tejto správy. Teraz zahujem hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Správa pani Matiu o absolutoriu na 2008 Európske centrum pre drogy a toxikomániu. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Grinete. Έκθεση κυρίας... správa schválená. Správa pani Matiu, absolutorium rok 2008, Európska agentúra pre liečivá. Zaujíme menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa pani Matie, absolutorium 2008, Európska agentúra pre námornú bezpečnosť. Zahujem menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Spraha pani Matie, absolutorium na 2008, Európska agentúra pre bezpečnosť e, informačných sietí. Menovité hlasovanie. Otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Správa pani Matie, absolutorium 2008, Európska agentúra pre železnice. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Správa pani Matie, absolutorium 2008, Európska nadácia pre vzdelávanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Správa pani Matie. Absolutrium 2008, Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku. Zahajuje tam menovité hlasovanie. agentúra pre Euratom Hlasujte teraz. Konec hlasovania. Správa pani Matiu, absolútne 2008, Európska nadácia pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok. Zahajujem hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Schválené správa pani Matie, ktorá sa týka absolutória 2008 pre Eurojust. Zahajujem hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválená. Správa pani Matiev, absolutorium 2008, Agentúra pre základné práva Európskej únie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz správa pani Matie o absolutóriu pre Frontex. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválená. Potom Matie absolutorium pre Európske GNSS, poradný orgán. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Takže 2008 Mathieu absolutorium pre teda rozvoj. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Pa, správa pani Matio absolutóriu pre, pre spojený podnik Livovc. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. schválená. Takže gratulujem spravodajkyni. A teraz môžeme prejsť k programu, kde máme hlasovanie o správe pani Simpson o e, transportovateľných tlakových zariadeniach o prepravateľných tlakových zariadeniach. Za na pozmeňovací návrh 66 proti, zdržali sa schválené. Takže blok číslo 2. Kto je za? Kto je za upravené znenie návrhu? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? A teraz menovité hlasovanie. That block two lapses, was a lap in translation. Advise... Ako som povedal, dvojka, blok 2 odpad, vypadáva. Takže to opakujem ešte raz. Pravdepodobne sa budete musieť naučiť lepšie po grecky, aby ste mohli sledovať vývoj v našej krajine. Po anglicky, po anglicky hovorí. A budeme hlasovať o pozmenenom návrhu za, proti, zdržali sa, prijaté. Otváram hlasovanie. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Teraz by sme mali pokračovať správou pána Leichfriga poplatky za bezpečnosť ochranu letectva pred protiprávnymi činmi. Ide o návrh smernice a k nej je celá rada pozmeňovacích návrhov. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 29. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Dobre, skontrolujeme elektronicky. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 44 otvára menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 45. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže návrh s pozmenenou znení za, proti zdržal sa, zchválené. Toto je hlasovanie o legislatívnom uznesení. Otváram, končím. Schválené. Gratulujem spravodajcovi. Teraz máme na programe správu Simpsona o základnom usmernení spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete. Pozmeňovacie navrhy 1 2 výbory za, proti, zdržali sa schválené. Teraz menovité hlasovanie k trojke. Otváram hlasovanie. Končím. Takže zamietnuté. A teraz hlasujeme o pozmenenom návrhu za, proti, zdržali sa, schválené. Menovité hlasovanie k legislatívnemu uzneseniu. Otváram. Končím. Schválené. Gratulujem spravodajcovi. Teraz sa dostávame k správe pána Kirilova o všeobecnom ustanovení Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde. Sú tu rôzne pozmeňovacie návrhy z výborov. Za, proti, zdržal sa, schválená. Pozmeňovací návrh 19, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Takže zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Kon- zamietnuté. 21. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 22. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 23. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamietnuté. 18. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. Takže teraz môžeme hlasovať o pozmenenom návrhu za proti, zdržali sa, schválené. A teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Gratulujem spravodajcovi. A teraz máme na programe hlasovanie o o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinstitucionálne rozhodovacie procesy. Pozmeňovací návrh 1 sa stiahol. A preto budeme pokračovať. Pardon. Giorgio? my sme stiahli pozmeňovací návrh 1 a dôvodom preto je, že veríme a dôverovali sme konferencii predsedov a ja som presvedčený, že oni zohľadnia ducha nášho pozmeňovacieho návrhu. Žiadame od komisii, aby sa zaoberala rôznymi zmenami ku ktorým došlo na Cypre. A tak ideme teraz. E, odsek 1, to je 49 z pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Urobíme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Takže hlasujeme o uznesení za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej máme na programe hlasovanie o správe pána Sajera o právomoci legislatívnej delegácie. Pozmeňovací návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Dvojka za. Proti zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 6, pardon, ten 6 vypadáva, pardon. A pôvodný text taktiež, takže pozmeňujúci návrh 3. Uh, za? Proti? Zdržali sa schválené. Štvorka za proti, zdržali sa schválená. Peťka za, proti, zdržali sa schválená. A teraz ideme hlasovať o uznesení za, proti, zdržali sa schválená.

o strategických cieľoch a e, pre politiku v oblasti námornej dopravy. To je správa Van Dalen. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté a pôvodný text, odsek 8 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamiet, schválené. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jednotka, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. A, takže zamietnuté. Pôvodný text oceku 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže konečné hlasovanie o uznesení za, proti, zdržali sa, schválené. Gratulujem spravodajcovi. A teraz máme ďalší bod programu a to je správa pani Trüppel o Európeane. Ďalšie kroky. Je tu jeden pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh Jedna za, proti, zdržali sa, schválené. Το κείμενο καταπίπτει. Pôvodný text tak vyvstáva. Podľa programu teraz prichádza hlasovanie o správe pani Paulsen, hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat. Pôvodný text Ocek 9 je v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Čas 2 za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Čas 3. Menujte hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovanie ukončené. Je to schválené. Odsek 18 v troch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Časť 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19 v dvoch častiach. Časť prvá. Za proti, zdržali sa, prijatý. Čas 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. U úvodné ustanovenie v dvoch častiach, čo musíme preveriť. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté časť 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Záverečné hlasovanie e, o uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželáme pani Paulsen. Teraz hlasujeme o správe pána Lefol. Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy. Odsek 7, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Odsek 18 v dvoch častiach. 18 v dvoch častiach. V oboch prípadoch menovité hlasovanie. Prvá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Teraz hlasovanie je ukončené. E, hlasovanie je otvorené. K časti 2. Hlasovanie je ukončené. Schválené odsek 2 v dvoch častiach. V oboch prípadoch menovité hlasovanie prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Schválené. Čas 2. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Schválené. Odsek 31 v troch častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Schválené. Áno, je tu schválené. Čas 2, otvorené hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. Čas 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to schválené. Odsek 36, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Tri. E, otvorené hlasovanie. Hlasovanie ukončené. to schválené. Hlasovanie o uznesení ako celku. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Blahoželám pánovi Le Foll. Teraz hlasujeme o správe Dorfman, poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami odsek 5 e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa. Elektronicky to preveríme o časti 2, otvorené hlasovanie. Ukončené. Je to schválené. Odsek 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Záverečné hlasovanie. Chcete 6 ešte raz preveriť? Teda elektronicky preveríme odsek 6. E, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Schválené. Záverečné hlasovanie. Za. Proti. Zžali sa. Schválené. Blahoželáme pánovi Dorfmanovi. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe Del Castillo Vera Nová digitálna agenda pre Európu. Ocek 14 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Čas 2, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, preveríme. Takže trikrát e, to už bolo v poriadku, keď som to povedal, ale e, už, e, takže elektronické hlasovanie otvorené, ukončené, prijaté. Áno, správne to bolo. Za, proti, zžali sa, prijaté, blahoželám. E, podľa programu teraz e, pána, správa pána Radsky e, ide o absolutoriu e, plán 3. Ide o exekutívne orgány. E, slovo má spravodajca.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 Nech sa páči, máte slovo. No, okay. you, Ďakujem, pán predseda. Nemohol som sa dostať do Štrasburgu a ďakujem za kolegom, ktorí prispeli do diskusie. Som tiež rád, že tam bola zastúpená rada a to sa týka nielen EU inštitúcií, ale aj členských štátov, e, ktoré zastupuje rady. A e, cieľom mojej správy e, ide o zníženie omylov zacieliť sa na problémy a zlepšiť rovnováhu medzi informáciami z komisie a dvorom auditorov, aby nám to umožnilo v budúcnosti E, vyrovnať sa so skutočnými problémami pri našich výdavkoch. A teraz, keď platí Lisabonská zmluva, je čas, aby sme e, e, zrevidovali celý tento proces. Teda ide o zapojenie inštitúcií EÚ a členských štátov, ktoré sú zodpovedné za správu asi 80 výdavkov. Hoci moja správa je o e, roku 2008, e, týka sa mnohých tém, ktoré sú aktuálne aj dnes. Ide o to, aby sme zabezpečili, aby Grécko prekonalo problémy z minulosti. tá, tá časť e, uputala na seba pozornosť. Ide o to, aby sa prístupové fondy využívali efektívnejšie nejdeme zmeniť podstatu vzťahov EÚ eh, e s touto krajinou. Eh, všetky eh, tie vylepšenia, ktoré sú zdôraznené, sú významné. Ide o to, že každé euro sa musí využívať efektívne a musí pomáhať ľuďom, a to aj peniazom v štruktúrnych a kohezných fondoch a očakávam správu Dvora auditorov a výzvy e, ku krokom, e, ktoré vyprávajú z mojej správy a e, teším sa na to, že vám podávam správu o implementácii v najbližších mesiacoch. Ďakujem vám za pozornosť. Takže teraz prejdeme ku hlasovaniu. Takže rozhodnutie komisie, je to menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Čas 2 alebo rozhodnutie číslo 2 vzdelávania a tak ďalej. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Potom tretie rozhodnutie. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Štvrté rozhodnutie. E, zdravotníctvo za, proti, zdržali sa prijaté. Potom uznesenie 5. Transeurópske dopravné siete za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom k e, návrhu uznesenia 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za, Η Ospravedlňujem sa. Budeme hlasovať v dvoch častiach. Prvá časť. Pozmeňovací návrh 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Časť 2. Za. Prijatý, eh, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, A nevidím, že by ste hlasovali. 12, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pôvodný text, ehm, na chvíľku si to musím preveriť. No, no, no, uh, παράγραφος 54, σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Odsek 54, čas prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Čas druhá, za, proti, zdržali sa, prijaté. Čas 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2, to je za, menovité hlasovanie, prepáčte. Menovité hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 2. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 3. Pozmeňovací návrh 3. Menovité hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 4, menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 116 v dvoch častiach. Prvá časť za, druhá časť, pardon, proti, zdržali sa prijaté. Časť 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Elektronicky to preveríme. Pozmeňovací návrh 1. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Číslo 16, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Číslo 7, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté sa rok 8, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Číslo 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. číslo 9 a 14, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Číslo 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválená. E, teraz 10 e, a 15. Budeme o nich hlasovať menovite. Zahajujem hlasovanie. Koniec hlasovania. εγκρίνονται. Η τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Σχόλενε. Κονίτσινε hlasovanie ο uznesení. Κτο εζά. za? Mali by sme teda hlasovať menovite. Predsa sa spoludňuje, tak ešte raz hlasujeme menovite. Koniec hlasovania. schválené. Takže môžem blahoželať pánovi Liberackému. Prejdeme k správe práve pani Ayala Sender o absolutóriu na rok 2008. Európsky fond pre rozvoj, to je 7, 8, 9 a 10. Uznesenie, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenie je teraz e, legislatívny návrh uznesenia. Prvý na, pozmeňujúci návrh zamietnutý. Druhý vypadáva. Hlasujeme o celom uznesení, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. Blahoželám spravodajkyni. Podľa programu prejdeme k správe pána Stasa o absolutóriu na 2008 všeobecný rozpočet e, Európskej únie, Európsky parlament. Sú pozmúci návrhy 437, kto je pre, kto je proti, kto sa zdržal. teraz som urobil ja chybu, hovorí predseda. Takže je to menovité hlasovanie o tomto všeobecnom rozhodnutí. Zahujem hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Teraz prejdeme k pozmúcim návrhom 4 a 37. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka, kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Teraz ehm, v dvoch častiach. Po prvej časti hlasujeme. Niekto sa hlasil o slovo? Ústny podmenujúci návrh? Uh, uh, Pán predseda, milí kolegovia, chceli sme predložiť ústny pozmeňujúci návrh prvej časti tohto pozmeňujúceho návrhu a potom by znel následovne. Eh, je toho názoru, že eh, v rámci efektívneho systému riadenia musí byť pozornosť venovaná takisto manažer, managementu a riaditeľia z vedúci jednotiek musia byť e, volení na báze e, postupov. A tu by sme chceli doplniť, e, že sa pritom vezme do úvahy rovnaká príležitosť aj geografická rovnováha. Čiže k tomuto textu by sme chceli doplniť ešte rovnosť šanci a geografickú rovnováhu. Dobre, takže prejdeme k menovetému hlasovaniu. Hlasujeme o prvej časti. Vrátanie toho ústneho pozorňujúceho návrhu. A pokiaľ máte výhrady voči tomuto ústnom pozorňujúcemu návrhu, a je to 40 poslancov, tak sa môžete postaviť proti tomu, ale neviem, či vás je dosť, keď sa na vás dívam. Preto prejdeme priamo k hlasovaniu. Nemôžeme sa tu zdržiavať, takže budeme hlasovať. Na o prvej časti Pozmeňujúce návrh číslo 6, je to menovité hlasovanie, vrátanie pozmeňujúcich návrhov. Klíny ψηφοφορία. Konec hlas. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος... Prijaté. Άρχεται η ψηφοφορία. Druhá časť menovité hlasovanie. zaznazujem hlasovanie teraz. Hlasujeme o tej, o tej šestke z e, tým ústnym alebo bez neho sme teda o ňom hlasovali. Ja som to podal veľmi jasne, že to, to bude obsahovať aj ústny pozmeňujúci návrh. Ide čas, ktorá obsahuje aj ten ústny pozmeňujúci návrh. Milí kolegovia, keď som e, žiadal, aby sa postavilo aspoň 40 kolegov, milí kolegovia, prosím vás, ukludnite sa. A time limit to it. Čiže keď ste boli proti tomu 40, som nevidel. Niektorí stáli, niektorí nestáli. Prepačte, ale predseda musí urobiť e, príslušné rozhodnutie. Napriek tomu, ak je tu nejasná situácia a ak je to v poriadku s rokovacím poriadkom, tak e, dám ešte raz hlasovať o prvej časti vrátane ústneho pozmeňujúceho návrhu menovitým hlasovaním. Takže prvá časť otváram hlasovanie teraz. The vote is closed. Koniec hlasovania. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválený. Teraz e, opäť menujete hlasovanie, e, Zaujím hlasovanie teraz, paragraf 8. Koniec hlasovania. Koniec hlasovania a sedmičku sme aj zamietli. si návrh číslo 8. Takže sedmička, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Deviatka a 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozme sa na 32 v dvoch častiach. 31 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie. Hlasujeme o prvej časti. Teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Druhá časť. Začiatok hlasovania. Konec hlasovania. Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 10 a 42, tie vypadli. Pozmeňujúci návrh 32, menovité hlasovanie, otváram teraz. Konec hlasovania. Koniec hlasovania. A je to zamietnúť číslo 40. Kto je za? Proti? tu sa zdržal? Prijatý 11. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Ďalej. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 12. Menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 14. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz je 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 13. A 39. Kto je za? A proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 15. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 18. 17. 17. Pozmeňujúci návrh 16. Budeme kontrolovať hlas elektronicky. Zahujem hlasovanie teraz. Koniec hlasovanie. Hlasovania. Schválený. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 19. Koniec Konec hlasovania. Pozmeňujúci návrh číslo 19, to je za, proti, to sa zdržal, zamietnutý. 20, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci 21 je v dvoch častiach. Budeme hlasovať menovite. Najprv o prvej časti. Hlasujte. Konec hlasovania. Neprijatý. Druhá časť. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Číslo 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Ďalej 22, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 23, kto je za, kto je proti, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 25, menovité hlasovanie, otváram teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Návrh 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. E, teraz o pôvodnom texte v odseku 86 budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 34 a 41. Hlasujeme o nich menovito. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválený. Ďalej 26. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 29. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 35. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Trojka. Kto je za? Proti? Poďme sa návrh číslo 3 ešte raz. Zamietnutý. 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 36. Budeme o ňom hlasovať menovito. Zahajme hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. zamietnutý. Pozrieme sa číslo 2, to je za, proti, to sa zdržal, zamietnutý. Budeme teraz hlasovať e, menovite o celom návrhu uznesenia. Zahajujem hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Blahoželám. Ďalšia správa, správa pána Čarneckého. Tak, ako bolo rozhodnuté, bude toto hlasovanie odložené, ale túto správu pána Čarneckého teda je tam aj ďalšia správa pána Čarneckého, ktorá sa týka hospodárskeho výboru. O nej hlasovať budeme. Čiže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže to je prijaté. Čiže čo sa týka uznesenia, pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. A záverečné hlasovanie o celom uznesení, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. Nasleduje správa pána Čarneckého o absolutorium 2008 výbor regionov. Najprv budeme hlasovať o rozhodnutí. To je pro, to je proti, kto sa zdržal. Teraz o celom uznesení. Je to na číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Záverečné hlasovanie o celom uznesení. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Nasleduje správa pani Matie o absolutóriu 2008 za finančnú kontrolu a finančná správa kontrolnej agentúry EÚ. Je to menovité hlasovanie o uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, blahoželám. Pani Matie, absolutórium na rok 2008, Európska policajná akadémia, menovité hlasovanie o rozhodnutí. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Menovité hlasovanie o uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, blahoželám spravodajkyni. A teraz by sme prešli k hlasovaniu o správe pána Salafranku Európskej stratégii pre vzťahy s Latinskou Amerikou. Pozmení veci návrh 7 za, proti zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pani Ajala. Pán predseda, hlasovali sme o absolutóriu Ekosoku, asi sme potom prešli na výbor regionov, alebo nie, alebo ako to teda bolo? No, nie, bol Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20. 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Pozmeňovací návrh 20. Zdržali sa zamietnuté. 8. Za. Proti zdržali sa zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A opakujem žiadosť na socialistov, aby zdvíhali ruky.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 Pozmeňovací návrh 11 za, proti. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, pôvodný text vypadáva. Pozmeňový návrh 24. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 12. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odstavec, odsek 24 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Pôvodný text odstavca 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dobre. Takže teraz elektronická kontrola. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Myslím si, že toto je moje druhé víťazstvo v rade. A teraz prejdeme k 16. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 27 za, proti, zdržal sa, prijaté. Proti, zdržali sa, prijaté. 29 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 48. Pôvodnú textu za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 30 Menovite, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 31 menovite. Hlasujeme. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 32. Za proti. Zdržali sa prijaté. Ocek 56, pôvodný text, vypadáva. A teraz od 56, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 58, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňací 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie k uzneseniu za, proti, zdržali sa, prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Kolegovia, Máme len toto dnešné popoludne v Bruseli, takže vám ďakujem za vašu trpezlivosť. Naozaj máme len tento čas na všetko toto hlasovanie. A teraz budeme hlasovať o troch návrhoch uznesenia o samite EU-Kanada z 5. mája 2010. Návrh číslo 7 za, proti zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme to elektronicky. Prosím, nech sa páči pozmeňací návrh 7. Konec hlasovania. Zamietnuté. A teraz pôvodné znenie odseku 2. V častiach prvá časť za, kto je proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 8, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Desiatka. Menovité hlasovanie otvárame. Hlasujeme. Uzatvárame hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, dve časti, časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Časť 2. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 11 odpadáva. Odsek 6, eh, rozdelenie na 5 časti. Prvá časť za proti, zdržali sa, schválené. Čas 2, za, proti, zdržali sa, schválené. Čas 3, za, proti, zdržali sa, schválené. Čas 4, za, proti, ešte raz, ešte raz za, proti, zdržali sa, Schválené. Časť 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2, dve časti. Prvá časť za Ešte raz budeme hlasovať časť 1 za. Pozmeňujúci návrh 2. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ideme k pozmeňu, pozmeňujúce hlasovanie 2, druhá časť, e, elektronické hlasovanie. Otvárame. otvárame hlasovanie. Je to schválené. Druhá časť pozmenujúceho návrhu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Časť 4. Pardon, pozmenujúci návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 12. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 5. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Konečné hlasovanie o pozmenenej verzii dokumentu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Všetky ostatné návrhy odpadávajú. Ďalší bod programu je hlasovanie o dvoch návrhoch uznesenia o programe SWIFT. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Sedmička za. Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pán Albrecht, nech sa páči, chcete sa vyjadriť k pozmeňujúcemu návrhu 8. Máte slovo, nech sa páči. E, ďakujem pekne. Chcem len vás informovať, že pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený, a bol predložený k odseku 8 od GUE a Zelených, má rovnaké znenie, ako sa nachádza aj v uznesení zo septembra 2009. A len vás chcem informovať o tom, že to je jednoducho tá istá pozícia a nemyslím si, že je tu akákoľvek potreba zmeniť túto pozíciu ešte pred rokovaniami o Swifte. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Albrecht. Budeme teda hlasovať o e, pozmeňujúcom návrhu 8. Pani e, spravodajkyňa má slovo, nech sa páči. Chcem len informovať vážených kolegov, že sme nezmenili svoju pozíciu. Vždy e, sme sa už na, snažili dodržiavať v celom texte. Tento, toto navrhované e, znenie alebo navrhovaná úprava je zbytočná, hovorí pani spravodajkyňa. Dobre, takže pozmeňujúci návrh 8. Ospravedlňujem sa. Pozrite sa. Naozaj neviem. E, mám pocit, že som dostatočne štedrý. 10 sekúnd, nech sa páči. Vážení kolegovia, myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, Nechcel, nech, bol by som rád, keby ma kolegovia nevyrušovali z tej extrémnej pravice. Naozaj si myslím, že vy by ste tiež chceli vedieť o tom, čo o čom rokujeme, alebo čo je tá téma. Téma je prenos eh, objemných dát, alebo teda veľkých balíkov dát do Spojených štátov amerických. To je téma pozmeňujúceho návrhu 8. Diskutovali sme o tom, či je to proti, alebo či to je v tejto pozícii, alebo nie. Takže, to je proti. Zdržali sa zamietnuté. Dobre, ideme pozmeňujúci návrh 9. Za. Proti zdržali sa zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, je to schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Konečné hlasovanie o pozmenenej verzii dokumentu za, proti, zdržali sa, je to schválené. Vážení kolegovia, zostávajú nám dve hlasovania, takže zostávajte silní. Ďalší bod programu hlasovania je návrh uznesenia politických skupín o osobných záznamoch cestujúcich, tzv. PNR, Personal Name Record, čiže PNR a je to otvorenie rokovania so Spojenými štátmi americkými o tomto dokumente 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválené. Deviatka za, proti, zdržali sa, schválené. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, schválené. Šestnáctka za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené. Štrnáctka za, proti, zdržali sa, schválené. Sedemnáctka za, proti, zdržali sa, schválené. Osemnáctka za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, Schválené. Konečné hlasovanie o pozmenenej verzii dokumentu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Gratulujeme spravodajcovi. No a na záver, konečné hlasovanie. Vážení kolegovia, máme tu hlasovanie o štyroch návrhoch eh, uznesenie ohľadom zákazu používania kianidových technológií pri ťažbe v rámci Európskej únie pozmenujúci návrh 3 e, a budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 1. Ďalšie menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Απορρίπτεται. Zamietnuté. Ďalšie pozmeňujúce, hlaso- pozmeňujúce návrh 2, menovite hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dobre, ideme ďalej. Pozmeňujúci návrh 5. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ideme na konečné hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Myslí znamená to, že sme dokument schválili, gratulujeme spravodajcovi a vysvetlenia k hlasovaniu sa budú konať vo štvrtok, takže nie teraz po hlasovaní. Ďakujem všetkým len pekne za pozornosť a spoluprácu.